Ďalej pozmeňujúci návrh 55. Ten bol zamietnutý. Ďalej pozmeňujúci návrh 43. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 56 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 57 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 44 zamietnutý. Ďalej, pozmeňujúci návrh 29 zamietnutý. Pozňujúci návrh 80 zamietnutý. Ďalej pozňujúci návrh 58 schválený. Pozňujúci návrh 13, zamietnutý. Pozňujúci návrh 49, schválený. Pozňujúci návrh 59, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 60 zamietnutý. Ďalej pozmeňovací návrh 15 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 17, prvá časť, schválený. Pozmeňovací návrh 17, druhá časť, schválený. Ďalej pozňujúci návrh číslo 3, zamietnutý. Pozňujúci návrh 32, zamietnutý. 61 zamietnutý. To boli výsledky hlasovania o prvom súbore pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia. Teraz by som vás rád poinformoval, že výsledky hlasovania o druhom balíku o druhom súbore pozňacích návrhov k tomuto spoločnému návrhu uznesenia budú k dispozícii a ohlásené o 20.30 dnes večer ešte stále teda prebieha hlasovanie o 20.30. minúte ohlásime výsledky hlasovania o tom druhom súbore pozmeňovacích návrhov k tomuto spoločnému uzneseniu. Tu sme teda predniesli výsledky, ktoré sú k dispozícii v tejto fáze. Teraz prejdeme k tretiemu hlasovaniu. Budeme hlasovať o treťom súbore pozmeňovacích návrhov o spoločnom návrhu uznesenia o európskych krokoch na boj proti epidémii, pandémii COVID-19 a o dôsledkoch hlasovanie prebehne rovnako ako aj v prvom a druhom hlasovaní. Toto tretie hlasovanie bude prebiehať do 6. hodiny večer. Teraz je teda hlasovanie otvorené a potrvá do 18. hodiny. Výsledky k tretiemu súboru pozmeňovacích návrhov. Tieto výsledky, o ktorých sa bude teraz práve hlasovať, sa ohlásia o 22.50 dnes večer. Teda o 20.30 sa ohlási ten druhý súbor návrhov a o 22.50 ten tretí súbor pozňujúcich návrhov. Hlasovanie je týmto otvorené a schôdza je odročená. Ďakujem.